stratégie EÚ v oblasti biodiverzity v polovici trvania. Pán Demesmáker, nech sa páči, odovzdávam vám slovo ako spravodajcovi. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani komisárka, kolegyne a kolegovia. Investovanie do mnohorakosti druhov je veľmi dôležité pre Európu. Navyše táto biodiverzita ponúka socioekonomické výhody, prednosti, pridaná hodnota Natura 2000 je ďaleko vyššia, ako sú administratívne náklady. Ak premárníme biodiverzitu, bude nás to stáť 50 miliard eur. Strata biodiverzity patrí k najväčším ohrozeniam na svete. Napriek tomu pokrivkávame, pokiaľ ide o túto stratégiu v oblasti biodiverzity ešte zďaleka sme nedosiahli ciele 2020. Napriek pozitívnym náznakom musíme povedať, že ten všeobecný obraz zostáva pesimistický. Iba 23% druhov je v dobrom stave, čiže bez obrovského úsilia scenár ak scéna z roku 2010 nezvrátime, tak 2000 e, ciele 2020 nedosiahneme. Potrebujeme politickú vôľu, politickú vôľu na všetkých úrovniach, potrebujeme lepšie vykonávanie tejto stratégie. Všetci aktéry sa musia zapojiť, aj každý jedinký občan, konkrétne napríklad smernica o biotypoch a vtákoch je veľmi dôležitá. No a pokiaľ ide o fitness check, čiže kontrolu vhodnosti, moja pozícia je celkom jasná. Smernice by sa nemali preskúmavať, práve naopak, mali by sa v tejto forme realizovať, teda vykonávať v opačnom prípade by nastalo obdobie právnej neistoty a milníky tejto politiky v oblasti prírody ehm, nebudú e, také aktuálne možné problémy sa nevysvetľujú iba samotným zákonodárstvom, ale súvisí to s nedostatočným vykonávaním. Tento e, názor nemám iba ja. Výbor Envy ma takmer jednomyselne podporil a ja si myslím, že parlament zajtra s veľkou väčšinou vyšle jednoznačný signál komisii. Viac ako 500 tisíc občanov Európy e, sa postavilo proti preskumávaniu smernice a takisto ministri na rade zo 16. decembra, tá teda 16. decembra smernice o prírode jednoznačne podporili a sú za ich vykonávanie. Keď sa pozrieme na kontrolu vhodnosti, tak z toho vyplýva, že došlo ku e, dobrej e, implementácii. Pán komisár Vela, ja som bol s vami minulý týždeň v Antwerpách a videli sme, že ako môže hospodárstvo ísť ruka v ruke e, s prírodou ak sa pozrieme na záujmy dvoch najväčších prístavov a to bude v súlade s ochranou citlivej flóry a fauny v prístavoch a v blízkych mestách. Čiže cieľa vedomý prístup, ktorý vidíme v Antwerpách, poukazuje na to, že tu ide o vykonávanie a nie o reformu. Komisia má zohrávať dôležitú úlohu, musí predstavovať lepšie smernice s príkladnými postupami a je tiež dôležité, aby sa tie usmernenia aj uznávali. Vyzývam komisiu, aby reagovala na všetky tieto signály, aby ich komisia vnímala spolu s kontrolou vhodnosti. Nesmieme strácať čas ak v roku 2020 eh, chcem, ak chceme dosiahnuť tieto ciele, tak musíme túto stratégiu realizovať. Ide nám tiež o inovatívne riešenia, teda návrhy zo strany komisie na to, aby sme zabránili strate biodiverzity v Európe. Konkrétne by mal fungovať e, nadnárodný rámec pre e, teda v prospech toho, aby nedošlo ku strate biodiverzity táto strata je veľkou stratou pre ľudí, pre prírodu, ja pevne verím vo vašu podporu, aby sme chránili prírodu. Záverom sa chcem poďakovať kolegom, teda tieňovým spravodajcom, za mimoriadne konštruktívnu spoluprácu. Bolo pre mňa cťou a radosťou s nimi spolupracovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení kolegovia. Chcem sa poďakovať pánovi Demesmerkovi za jeho správu o biodiverzite, teda o biodiverzite a jej preskúmaní v polovice, v polovice jej trvania. Je to dôležité pre dosiahnutie cieľov 2020. Správa Európskeho parlamentu, ktorá bude predložená na schválenie zajtra, vysiela signál o dôležitosti príležitostí, biodiverzity a ekoslúžieb pre ľudí a pre socioekonomický rozvoj. Ale správa e, vysiela posolstvo o dôležitosti ochrany tohto prírodného kapitálu. Ja verím, že táto správa dokáže pomôcť e, urýchliť e, proces dosahovania cieľov 2020. Ukázalo sa, že kým sa nachádzame zatiaľ v polovici trvania, zatiaľ e, e, strácame biodiverzitu. Nuž a to má veľmi závažný dopad Ide nám totiž o zabezpečenie e, potravín, o zabezpečenie nášho socioekonomického rozvoja. Má to veľký e, dopad na klimatické e, zmeny a naše medzinárodné záväzky. Konkrétne napríklad Agenda 2030 pretrvalo udržateľný rozvoj. Komisia e, sa bude zaoberať návrhami Európskeho parlamentu na európskej úrovni, pôjde o doplnenie rámca a bude potrebné e, dôsledné vykonávanie na jednotlivých úrovniach a v jednotlivých odvetviach potrebujeme implementáciu legislatívy o prírode. Konkrétne napríklad spomeniem sieť Natura 2000. Je to dôležité pre naše životné prostredie, efektívny manažment a financovanie jednotlivých lokalít. Pokiaľ ide je o fitness čiže kontrolu vhodnosti, musíme hovoriť o pol milióne eh, reakcií a to ukazuje tú úroveň dôležitosti prírody a biodiverzity pre občanov Európskej únie. A ja by som rád zdôraznil, že kontrola vhodnosti je šancou na to, aby sme sa pozreli, ako zabezpečiť to, aby smernica o prírode, ktorá je kľúčovým nástrojom pri dosahovaní cieľov, je na jednej strane efektívna, a na druhej strane účinná. Sú to otázky týkajúce sa vykonávania, zdieľania poznatkov a skúseností, ako zapojení všetkých zúčastnených strán. Všetky tieto otázky si vyžadujú našu úplnú pozornosť. Chcem informovať Európsky parlament o tom, že Európska komisia bude mať e, závery e, kontroly vhodnosti na jar. Áno, E, e, smernica o prírode zohráva mimoriadne dôležitú úlohu e, s ohľadom na stratu biodiverzity, ale nestačí. Musíme urobiť viac, aby sme obnovili biodiverzitu a takisto ekoslúžby, tak v rámci siete Natura 2000 aj mimo nej. A my e, sme zodpovední e, za biodiverzitu musíme realizovať e, ciele stratégie v oblasti biodiverzity. Bude to závisieť aj od spoločnosti. Je zjavné, že musíme pracovať na tom uvedome, uvedomovaní si, Eh, hodnôt, ktoré predstavuje príroda pre občana. Totiž eh, podporuje v rovnakej miere náš socioekonomický rozvoj. To treba lepšie pochopiť a integrovať do plánovania a rozhodovania toto preskúmanie stratégie v polovici stratégie pokrýva 80 e, pôdy v Európskej únie. Zdôrazňuje to tiež dôležitosť rybolovu, rozvoja a politiky. Z tohto dôvodu toto všetko musí byť e, jadrom. Keď hovoríme o strate biodiverzity, je veľmi veľa e, dobrých príkladov, osvedčených postupov. Konkrétne napríklad, pokiaľ ide o blíženie sa tých cieľov biodiverzity 2020. Chcem konštatovať, že um, nariadenie o druhoch bolo veľmi dôležitým výsledkom a takisto potom na spustenie jednotlivých opatrení na tvári miesta a tým sme sa mohli priblížiť aj k príčinám straty biodiverzity v Európskej únii. Ako viete, Európska únia nestrácala e, čas e, v súvislosti so stratou jednotlivých e, odrôd. Nož a napokon na globálnej úrovni musíme realizovať naše finančné záväzky tým, že sa budeme zaoberať aj tou globálnou stratou biodiverzity. Ja pevne verím, že spravíme všetko v prospech toho, aby sme do roku 2020 mali pozitívne výsledky, ktoré budú dôležitým milníkom smerom k našim udržateľným cieľom pre rok 2030. Ďakujem. Pán Sebastia, za výbor DV máte jednu minútu. Ďakujem, vážená pani predsednička, vážený pán komisár. Ja by som sa chcel poďakovať za vynikajúcu správu. Je úplná, je dôležitá. Eh, podobne ako ostatní, aj by som chcel poblahoželať za vynikajúci text a myslím si, že eh, sú tam tie najdôležitejšie veci uvedené. Stratégia, spolupráca a rozvoj v rámci Európskej únie nikdy nemôže ísť proti biodiverzite, nemôžeme nikdy podporovať hospodárske politiky, ktoré idú proti biodiverzite. Eh, podporujeme polnohospodárov a pôvodné obyvateľstvo. Bez nich jednoducho, keď im nezaručíme biodiverzitu, tak e, dojde k degradácii všetkých druhov vrátane e, človeka musíme bojovať proti konzumierizmu a nemáme nedostatok legislatívy, ale tá legislatíva nie je presadzovaná a to vedie k strate biodiverzity. Takže ja by som bol rád, aby ste toto zohľadnili. Biodiverzita je hlavnou tém a hlavnou problematikou EÚ. Ďakujem pekne. Takže pôjdeme po politických skupinách. Za EPP pán Lins, minúta 30. Vážení kolegovia, kolegyne, chcem vám srdečne poďakovať, poďakovať spravodajcovi za dobrú spoluprácu. EPP podporuje silnú a dobre zacielenú reakciu parlamentu na to vyhodnotenie stratégie v polovici času. Ten aktuálny a, to preverenie a, ako spravodajca som proti otváraniu smernice. Nekritizujem správny základ, oveľa viac žiadam politické, politickú vôľu všetkých 28 členských krajín smerom k lepšej implementácii. E, naša iniciatívna správa by sa mala zacieliť na vyhodnotenie v polovici trvania, nepokrývať celú tú, e, tedy celý ten rozsah. Potrebujeme precízne odpovede zo strany Rady a komisie, preto žiada EPP niektoré oddelené hlasovania na zajtrajšie hlasovanie. Chceme lepšiu biologickú biodiverzitu a dôležitá účasť všetkých aktérov Nesmieme rozhodovať bez účasti poľnohospodárov, ale musíme diskutovať v súlade so všetkými aktérmi. Nové opatrenia musia byť, e, e, musí sa im povoliť, aby rozvinuli svoje účinky. Nie vždy e, zákonné ustanovenia prebiehajú takto, takto môže byť i s ochranou prírody. Ďakujeme. Ďakujem, ďakujem poprosím, aby ste rešpektovali rečnícky čas. Už máme aj tak časový skos. Dve minúty pani Kadenbach za socialistov a demokratov. Vážená pani predsedajúca, pán komisár, len dve posolstva. Poprvé, musíme posúvať pred biodiverzitu a po druhé, jasne, tento Európsky parlament e, musí E, vyjadriť názor a to ukáže i zajtrajšie hlasovanie. Nechceme tieto obe ekologické smernice prepracovať. Príklady nám celkom jasne ukazujú, že tam, kde sa smernice dobre implementujú, tak e, prinášajú trvalú udržateľnosť v biodiverzite. To znamená všetko, len otvárať a meniť, to by viedlo len k zneisteniu, k negatívnym efektom Výrazne na vás apelujeme, pán komisár, potrebujeme bio, bioživot, rozmanitosť a celkom určite nepotrebujeme prepracovanie. Potrebujeme vašu podporu, podporu komisie v implementácii a hlavne pri preverovaní implementácie. Tam je problém. Veľká časť členských krajinov v mnohých oblastiach e, neplní si povinnosti tu by sme mali pracovať s dôrazom e, bio, život, diverzita, rozmanitosť. To, sú, to je niečo, kde každý deň strácame 130 e, druhov na svete. To súvisí s e, kvalitou našej pôdy, našich vôd, našeho, našich služieb. Spolu sa pokúsme v českých krajinách nevyhnutnosť implementácie tejto smernice vyjasniť obyvateľstvo, a to nám ukazujú všetky prieskumy Eurobarometra, stojí za nami, za biodiverzitou. Musíme len všetko naplniť e, životom. Nepotrebujeme zjednodušenia, pretože to by len veci zneistilo. Dokonca zhoršenie situácie spoločne ciele do roku 2020 dokážeme určite implementovať. Pani Višnievská, zajcer nám zaminu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, dámy a páni. Nie je pochyb o tom, že bio, biodiverzitu musíme chrániť. A takou krajinou, ktorá je taká veľmi bohatá na biodiverzitu, je Polsko. Máme stratégiu, ktorá má chrániť e, mnohé druhy a odrody. My sa musíme však pozrieť v Polsku na problematiku ťažby bridlicového e, plynu. Viete, keby sme všetko rešpektovali alebo brali do úvahy, čo navrhujú zelení, mali by sme veľké problémy, pretože by to boli prekážky na e, ťažbu brilicového plynu a Polsko by nebolo natoľko závislé od ruského plynu. Nie je dôvodov na to, aby sme tvrdili, že ťažba brilicového plynu znamená ťažba alebo iná priemyselná činnosť, ktorú ľudia vykonávajú. Pani Berder, dve minúty. Toto strednodobé hodnotenie nemôže byť jednoznačnejšie. Kým členské štáty neposilnia svoje úsilia, nebudú lepšie presadovať existujúcu legislatívu v EÚ, opäť zlyháme a nesplníme naše ciele biodiverzity do roku 2020, tak ako sme to spravili v roku 2010. E, je to trend a nemôžeme si jednoducho dovoliť strácať čas otváraním legislatívy, ktorá je jednoznačne uznaná globálne ako zlatá norma ochrany biodiverzity, konkrétne smernice o vtáctve a habitate e, lokality Natura 2000 vďaka nim po celej Európe sú chránené mnohé zvieratá. E, sú to environmentálne, socioekonomické prínosy, e, ktoré ročne okolo, niekoľko miliard, 300 e, miliard ročne. Musíme mať správnu istotu, a nesplníme bio, cieľe biodiverzity, ak budeme otvárať legislatívu. Vieme, čo potrebujeme. Potrebujeme lepšie presadzovanie a uplatňovanie existujúcej legislatívy. Chránenie biodiverzity dáva, dáva ekonomický zmysel ak nesplníme naše celkové ciele biodiverzity, odhaduje sa, že to bude stať 50 miliard ročne v strate e, služieb, ktoré poskytuje príroda. Ak ničíme biosféru, neustále budeme ničiť sily, ktoré zabezpečujú život na našich, na našej planete. Pán komisár, všetci vieme, že nemáme veľa času. Sú veci, ktoré môžete vyspraviť, preto aby sme dosiahli cieľe do roku 2020. Zaviažete sa tu dnes, že budete spolupracovať s radou, aby ste zabezpečili lepšie uplatňovanie legislatívy, ktorá chráni našu biodiverzitu. Vieme, že nedostatočné presadzovanie legislatívy na rovni členských štátov je tým veľkým výnikom. Jednoducho krajiny odmietajú zobrať na seba svoju zodpovednosť, takže je smutné, že rada tu dnes nie je, aby sa zúčastnila tejto diskusii. Pán komisár, navrhnete neodkladne prípadne EU právny rámec environmentálnych kontrol, aby sa mali právo na spravodlivosť tí, e, ktorí trpia ohrozovaním biodiverzity. Občania by mali mať lepšie nástroje na to, aby mohli brať svoje vlády na zodpovednosť. Ja, pokiaľ viem, máte rovnaké frustrácie ako tento parlament. Toto sú kroky, ktoré vy môžete spraviť a musíte prijať, aby sme dosiahli naše cieľe v oblasti biodiverzity. Ďakujem pekne. Nebudem akceptovať modrú kartu, kolegovia, pretože naozaj máme veľký časový sklz a máme ešte pred sebou uh, ďalšie vystúpenia. Pani Bojlan, minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Biodiverzita Európa je v kríze. Európska komisia v rámci stranodobého hodnotenia priznáva, že nebol dosiahnutý žiadny pokrok a že degradácia ekosystémov a biodiverzit, strata biodiverzity pokračuje. Uh, Eh, len jedna zo šiestich eh, hlavných cieľov eh, sa plní. aby som bola rada, aby sme tu nevylučili nutne smernicu Natura. Tá je veľmi dôležitá na ochranu životného prostredia, prírodných habitatov a voľného života v prírode. Ja som proti akejkoľvek revízie týchto smerníc. Vieme, že nám ide o implementáciu a presadzovanie. To je problematické, nie je samotná legislatíva. Takže Európsky parlament zajtra sa má vyjadriť a pridať sa k pol milióne občanov, ktorí jednoznačne zareagovali na verejné konzultácie a chcú chrániť túto legislatívu. Pán komisár Vala, vaša otázka na mňa. Počúvate nás? Ďakujem. Na minútu 30 pani Jauken. Ďakujeme za vynikajúcu správu a veľmi dobrú spoluprácu e, s tieňovými spravodajcami z ostatných skupín. Čo funguje, neopravujte. To je základné pravidlo. E, to je odkaz, ktorý počúvame zo všetkých strán. A e, všetko, čo tu znie, čo, čo sa hovorí, že musíme spraviť. Zdá sa, že to je akoby ohrozené teraz, pretože každý hovorí, že to je super agenda, ale asi výsledky budú nejaké. Takže prosím vás, nič nerobte so smernicou Natúra. Nechajte tie smernice v platnosti, tak aby fungovali, ale zabezpečte aj to, aby sa plnili. A vieme zo všetkých hodnotení, vieme zo všetkých konzultácií, viem, že je na vás vyvíjaný veľký tlak na komisii a e, ja, tak aj my ako poslanci, my vás chceme podporiť. My chceme, aby ste vy prežili a chceme chrániť prírodu všetci spoločne. Takže chcela by som spomenúť Arhusky dohovor, ktorý musí byť v plnom rozsahu uplatnený, tak aby sme mali aj právo e, na e, súd, právo na spravodlivosť, aby jednoducho sme mali súdy, aby sme ich mohli využiť. Takže počúvajte volených predstaviteľov, parlament, radu, regióny, všetkých. Ďakujem pekne. Ani Afronte za FDD, minúta. Ďakujem pekne. Správa, ktorú máme, je vynikajúca a predovšetkým všetky tie návrhy, ktoré tu zazneli. Takže podporíme všetko, čo tu zaznelo. Je dobré, e, že je tu jednoznačná podpora. E, bude sa o tom zajtra hlasovať, ale e, samozrejme cieľ sme si stanovili do roku 2020, takže ich treba dosiahnuť strednodobé hodnotenie, je hrozné, keď si ho prečítame. Hovorí sa tam o tom, že sa ani len neblížime k tým cieľom, ktoré sme si stanovili. A napriek snahám, ktoré tu robíme, členské štáty jednoducho nerobia dosť, aby dosiahli stanovené ciele. A nerobia všetko, čo je potrebné preto, aby chránili životné prostredie. Nesledujú uh, a nechránia životné prostredie tak, ako by mali. Je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili implementácii smernice Natura a aby sme ju implementovali lepšie v budúcnosti. Ďakujem pekne, pani Ajuso. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár e, v Taliansku a Španielsku. My si myslíme, že je to veľmi dôležité, pretože my sme tie krajiny, ktoré veľkomierou prispeli k Nature 2000, takisto prispievame k ochrane životného prostredia. Existujúca legislatíva, ako sme už povedali, je veľmi dobrá, dáva nám dobrý právny rámec a ak budeme uplatňovať, tak dosiahneme dôležité ciele sú veľmi ambiciózne a dajú sa dosiahnuť, ale nemali by sme nič meniť na legislatíve. Jednoducho sa musíme pozrieť na to, ako posilniť a zlepšiť implementáciu existujúcej legislatívy, vychádzajú zo skúseností, ktoré sme doteraz nazbierali. Zmena legislatívy by nás len spomalila stratégia o biodiverzite musí ostať naďalej platiť, je veľmi dobrá. Ďalšou dôležitou úlohou je to, aby komisia v spolupráci s členskými štátmi navrhla usmernenia, ktoré budú jasné, hutné, krátke, tak aby sa všetko uplatňovalo. Aby sme sa vyhli s situáciom, ktoré sú kontroverzné a ktoré môžu len veci poškodiť. Máme závažné problémy u nás napríklad s rastúcim počtom vlkov. To spôsobuje veľa problémov v oblastiach živočišnej výroby, napríklad v Španielsku. Ďalší problém e, je e, lov vtákov, ale už nemám viac času. Pani Briano? Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Biodiverzita nám odchádza. A určite to súvisí s klimatickými zmenami a tam musíme začať, musíme sa pozrieť na socioekonomické normy. Ďalej to súvisí so zamestnanosťou, s pracovnými miestami. Spomínali ste Natura 2000, no ale vznikajú veľké škody ktoré znamenajú veľké straty. Hovorili sme o dvoch miliardách, takže tu by bolo treba začať. Uvažujme napríklad o škodách, ktoré vznikajú v dôsledku povodní, takže je tu aj určitý je naša skupina, ktorá sa zaoberá vidieckým životom a tak ďalej. Tie si musia zasadnúť za rokovací stôl a vyriešiť napríklad problematiku rybolovu, nielen otázku priamo rybolovu, ale aj podmienkami, ktoré s rybolovom súvisia. Zoberme si len problematiku plastov, ktoré sa odhodili do mora. Pán Gebrandy, jedna minúta, prosím. Ďakujem pekne, pani predsedajú. E, po, e, pred, potom ako biodiverzita celkom zlyhala, teda v tej pôvodnej podobe, kedy som ja bol spravodajcom a teraz sme si mysleli, že to bude iné. No a my v tejto snemovni zdôrazňujeme mimoriadnú dôležitosť e, pre všetkých ľudí zľava doprava. Mysleli sme si, že tentokrát to bude iné. Dobre, mali sme reformu spoločnej politiky rybovol, rybol, rybolovu, ale keď sa pozrieme na politiku súdržnosti, to bol neúspech, podobne to bolo v prípade spoločnej poľnohospodárskej politike. No teraz je rok 2016 a máme tu jeden výsledok, že vážne Európska únia zlyhala, pokiaľ ide o dosahovanie e, cieľov v oblasti biodiverzity. Takže prosím vás, tých 500 miliónov ľudí teda nezabudnite na nich a uberajte sa smerom biodiverzite. Na minútu pani Rín. My v UK veríme v dôležitosť zachovania národných habitatov a prírodných rezervácií v EÚ. Patrím e, k, e, k Wildlife Trustu, ktoré sa snaží zachrániť e, krásy krajiny chceme zlepšiť existujúcu legislatívu, ale veríme, že táto úlaha by mala byť národnou zodpovednosťou a preto sme proti novej legislatíve EÚ v tejto oblasti. Najlepšie rozhodnutia môžu v Británii príjmať Briti. Nedôverujeme Európskej komisii rozhodovať o e, našich zvieratách a prírode. Pri klimatických zmenách najväčšou rozbou pre britské ostrovy. Je obrovský dopyt po výstavbe, rast populácie a migrácia do Spojeného kráľovstva, <clears throat> čo našu krásnu zelenú krajinu e, rýchlo e, pokrýva betónom a asfaltom. Ďakujem. Pán Gambuš, minúta. Ďakujem. Vážená pani predsednička, chcem srdečne poďakovať e, spravodajcom. Je to tu veľmi pozitívna e, iniciatíva. Myslím si, že vypracovania správe by malo viesť k tomu, aby terajšie ekologická e, legislatíva sa prepracovala. Teraz je na čase, aby sme sa neunahli v tejto legislatíve. Všetko má svoj čas. Mohli by sme sa Máme tu právnu neistotu, ktorá vyvstáva z toho a tým pádom e, je ohrozená európska príroda. Myslím si, že medzi množstvých e, témach chcem poukázať na následovné. Konkrétny zoznam invazívnych a cudzích e, druhov v EÚ by sa mal vypracovať, aby sa chránila biologická diverzita sú tu veľké rizika. Je tu i správa EFS. Rozširujú sa v Európskej únii. Vhodné opatrenia sa musia nájsť. O tom sa hovorí i v správe. Jednoducho tu máme veľké riziko. Toto nebezpečenstvo je čoraz väčšie. Negatívne kompetencie, e, konsekvencie treba e, obmedziť sú tu mnohé rizika pre e, biodiverzitu, o nich treba hovoriť. Ďakujem vám srdečne. Pán Hautama e, na minútu. Ďakujem kolegovia. Pred svetom je obrovská výzva produkovať menovite potraviny a znižovať tlak na ekosystém. To môže fungovať len tak, keď sa bude inteligentne spolupracovať s prírodou a to my polnohospodári dobre vieme, nové aplikácie nám umožňujú produkovať oveľa viac potravy a znižovať dopady na životné prostredie a zlepšovať životné podmienky zvierat. Preto si myslím, že najväčšou hrozbou pre diverzitu nie je polnohospodárstvo, ale nedostatočné znalosti. Neexistuje len jedno riešenie pre vyriešenie situácie v biodiverzity. My vlastne potrebujeme menej prírody eh, len vďaka eh, spolupráci a používaniu skutočného eh, sedlieckého rozumu a zapojením všetkých aktorov môžeme vytvoriť čo najlepšie riešenie pre ciele biodiverzity a ich splnenie. Ďakujem. Ďakujem pani predsedajúca Úbytok biodiverzity neznamená len úbytok pre prírodu, ale ubúda i ekologická rozmanitosť. E, málo kedy sme tak, e, hovoríme, tak je zjednoteným hlasom, keď ide o našu prírodu. Stratégia 2020 pre biodiverzitu má 6 základných polí, ktoré prinášajú tie správne impulzy, ale práve aj tu sa zhodujeme v oblasti e, implementácie musí Európa utiahnuť viac, aby sme dosiahli e, zamýšľané ciele. Vítam i lepšie implementáciu existujúce smernice a revíziu. Teší ma, že i tu väčšina parlamentu to by to e, vec sporná. Zásadný problém, a tu musíme mať silnejší dôraz, aby, že polnospodári sú minimálne zapájani, keď ide o e, e, vykazovanie v oblasti Natura 2000 e, dlhoročné monokultúry nie sú tak hrozbou, ale tí polnospodári, ktorí pracujú uvedomelo, veľmi často majú e, oznamy, e, ktoré ich nutia existujúce príjmy e, nemôžu použiť e, viac. Musíme sa pozrieť na to, týchto polnospodárov lepšie zapájať podporiť ich v tom, aby pre diverzitu a rozmanitosť mohli pracovať viac. Ďakujeme. Ďakujeme, pán Dorfman. Jedna, minút, jedna minúta. Kladieme si otázku, či ten náš európsky postoj ku e, zachovaniu biodiverzity je dostatočný Pýtame sa, či tá úprava vedie k cieľu, či je zmysluplná. Je tu tiež otázka kontroly, teda odhľadnú od, od toho, koľko bobrov a koľko e, vlkov máme v prírode. Treba ich chrániť, či nie. A je otázka, či naozaj tak prispievajú k biodiverzite. Ja pochádzam e, z oblasti, kde v ostatných rokoch sa v skutočnosti veľmi negatívne na život rolníkov odzrkadlila, odzrkadli veľký počet vlkov a medveďov. Takže medzi tým tam došlo ku nepríjemnostiam, teda tým, že um, sa medvede a vlky dostávali do kontaktu s ľuďmi aj v týchto e, turistických zónach. Čiže musíme zvažovať e, medzi tým zachovaním biodiverzity a medzi bezpečnosťou občanov, pretože niekedy príde, niekedy potom príde medveď a vlk a potom človek existovať nebude a to určite nebude veľký úspech. Ďakujeme pekne. Pán Peterle, jedna minúta, 30. Ďakujem pekne. Keď sa pozrieme na biodiverzitu, je niečo, čo je veľmi dôležité na naš- pre naše prežitie. Je úplne jasné, keď budeme pokračovať e, e, v tejto tendencii naše ciele nedosiahneme, preto sa musíme zjednotiť, musíme mať vôľu zmeniť paradigmu. Aká je naša účinnosť? E, e, vidíme, ako mnohé odrody vymierajú a my predsa vieme, že napríklad veľmi závisíme od včiel a včely nám vymierajú keď budeme poškodzovať prírodu, tak sa to negatívne prejaví aj na našom poľnohospodárstve. Musíme zmeniť našu orientáciu. Spoločná poľnohospodárska politika by sa mala sústreďovať na ochranu biodiverzity a e, poľnohospodárstvo musí chrániť pôdu. Ďakujem. A teraz náš systém Catch the Eye na jednu minútu. Nech sa páči prvá rečníka. Pokiaľ ide o e, e, pokrok, ktorý sa dosiahol v európskych sieťach chránených e, oblastí Natura 2000, druhy, ktoré boli na pokraji vyhnutia, sa podarilo zachrániť. Vďaka našim investíciám sa vytvorilo 4,5 eh, eh, milióna pracovných miest. Tí, ktorí to nevedia, by mali vedieť, že podľa Eurobarometru z septembra 2015 viac ako 80 Európanov eh, má dojem, že sú dotknutí problému biodiverzity. 90 obyvateľov žije e, vo vzdialenosti 20 kilometrov od e, oblasti Natura 2000. Uvedomujú si teda, že tieto oblasti sú blízko ich domovov. A to by však nemalo byť v rozpore s e, každodennými činnostiami obyvateľov. Chorvátsko je krajinou, ktorá má na európskom území najväčšie teritorium pokryté oblastiami Natura 2000 a verím, že tomu tak i zostane. Tibor. Má pán Sáni. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem za tú možnosť ešte raz vystúpiť. Myslím si, že táto rozpráva nás presvedčila o tom, e, že to dobre myslíme e, s našou orientáciou, ale ešte Máme veľa, veľa práce pred sebou, ale musíme upozorniť na to, že je dôležitá činnosť aj jednotlivých vlád pretože aj oni sa musia venovať problematike ochrany prírody. Ja si myslím, že musíme chrániť našu prírodu a musíme sa za to zasadzovať práve tak, ako sa zasadzujeme za problematiku ľudských práv. Ďakujeme, pán Marias. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pol- poľnohospodárstvo zostáva veľmi dôležitú úlohu aj pre biodiverzitu. Ale treba povedať, že treba postupovať v Európe rovnako teda vo vzťahu ku poľnohospodárstvu. Pozrime sa napríklad na problematiku biopalív. Takisto je otázka zdaňovania, kde teda napríklad e, v súvislosti e, s Gréckom, kde Gréci bojujú proti reformám a týka sa to aj zdaňovania. Teraz sa povolilo voľné zdaňovanie v Grécku s veľkou pravdepodobnosťou to bude znamenať veľké problémy. No a keď sa pozrieme na to komplexne, tak treba proti tým negatívnym javom bojovať. Pani Müller? Vážená pani predsedajúca, pán komisár, kolegyne a kolegovia, myslím, že nie je sporné, že biodiverzita je statkom, ktorý je hodný ochrany a treba ju zachovávať, ale nesmieme strácať zo zreteľa, že musíme mať e, požiarky vyrovnané s inými cieľmi. Ide nám hlavne o poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, ktoré je veľmi dôležité pre biodiverzitu, pre jej zachovanie. Z vedeckého hľadiska toto preskúmanie zatiaľ e, neposkytuje e, nejaký taký pohľad na to, aké, aký je status quo. Konkrétne, ak robíme určité tvrdenia bez toho, aby sme mali dáta z 28 krajín, no to je pre mňa nepochopiteľné. Potrebujeme zlepšenie komunikácie, a musíme sa dohodnúť s tými, ktorí eh, pôdu obhospodárujú. Potrebujeme stimuly a potrebujeme eh, dáta, teda údaje, ktoré by mali byť k dispozícii. Vážená pani predsedajúca, Viete, zmeny biotypov, prílišné využívanie prírodných zdrojov, ďalej využívanie e, inváznych, nepôvodných e, živočíchov. To má všetko veľmi negatívny vplyv. Európska stratégia je vzdialená e, ešte tomu, aby vedela proti týmto fenoménom bojovať. Potrebujeme zmenu celých, e, celé, celého radu odvetvových politik, ktoré biodiverzitu ovplyvňujú. Musíme byť e, proti intenzifikácii poľnohospodárstva Ďalej bude dôležité, aby sme bojovali proti tým invázným, nepôvodným živočíchom. Musíme sa ešte pozrieť na problematiku Natúry 2000. E, Ďalej budeme musieť navýšiť rozpočet. To sú všetko veci, ktoré budeme navrhovať. Áno, ja, samozrejme, že biodiverzita je v mojom volebnom obvode veľmi dôležitá, takisto e, v celej Európskej pozrieme napríklad na jednotlivé biotypy. Samozrejme, že musíme chrániť s väčšinou, čo je uvedené v tejto správe, súhlasím. Súhlasím tak, ako každý iný v tejto snemovni. Ale potom správa pokračuje ďalej. Potrebujeme praktický rozum pri ochrane biodiverzity, keď chceme chrániť ryby. A keď potrebujeme istý lokalizmus a kedy potrebujeme centralizmus Viete, táto snemovňa uznáva problém a hadam aj navrhuje riešenia. Ďakujeme. Končím systém Catch Deep High. Ja dávam slovo pánovi komisárovi Velovi. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V mene Európskej komisie sa chcem poďakovať parlamentu za podporu, za záväzky v prospech nášho prírodného kapitálu. Spolu so závermi rady z minulého decembra to naozaj pomôže dosiahnutiu cieľov v oblasti biodiverzity táto správa parlamentu a závery rady upozorňuje na dôležitosť efektívnej efektívneho spojenia tejto problematiky s inými odvetviami Európsky parlament zohráva veľmi dôležitú úlohu pri dosiahnutí cieľov v oblasti biodiverzity tým, že budeme zvyšovať tú uvedomelosť dôležitosti tejto problematiky, ako aj pri dôležitosti cieľov premietnutých aj do iných odvetvových politík, aj pri konkrétnych rozhodnutiach a e, financovaní Súhlasím s tým, že e, potrebujeme plnú podporu všetkých zúčastnených strát. To je veľmi dôležité, napokon legislatíva. Bez tejto podpory zrejme by implementácia prebiehala ťažko. Súhlasím s tými člena, členmi, ktorí povedali, že členské krajiny zohrávajú tú najzodpovednejšiu rolu pri implementácii. Členské krajiny, ako povedala Catherine Berder, musia zintenzívniť implementáciu. Pane Boylen, no ja hovorím o svojej pozícii No, ja si myslím, že to nebude iba moja pozícia, ale pozícia takisto kolegia. Bude sa vychádzať takisto z posúdenia vhodnosti. Chceme zabezpečiť, aby sme mali všetky nástroje na to, aby sme mohli dosiahnuť ciele 2020. Bral som do úvahy to, čo povedala pani Auken. My sme spolupracovali, ale môžem vás e, ubezpečiť, ubezpečiť že E, včítanie pána Timmermansa aj ostatní kolegovia sú veľmi angažovaní v otázke biodiverzity. No a pokiaľ ide o komentáre členov parlamentu, chcem povedať, že chceme zapojiť poľnohospodárov, teda keď budeme chcieť dosiahnuť e, ciele v oblasti biodiverzity. Hovorili sme o implementácii, ale nezabúdajte, že stav teda tej správy o e, prírode, identifikujú niektoré príčiny práve tak, ako je v tomto predloženom dokumente. A jedna z príčin, ktorá bola identifikovaná, to nebola iba, nebolo iba poľnohospodárstvo, ale niektoré zlé postupy v poľnohospodárstve Čiže dôraz sa bude klásť na to, aby tie oporné opatrenia sa využili na národnej aj miestnej úrovni. Poľnohospodári by mali napomáhať pri obnove biodiverzity. Dosiahnutie cieľov v oblasti biodiverzity je dôležité eh, aj pre samotných poľnohospodárov. Tak ako povedala pani, poľnohospodári musia byť súčasťou riešenia. Končím takou pozitívnou poznámkou. Eh, závery nám dáva taký, takú platformu pre konzensus a optimizmus dosť, chceme dosiahnuť e, pokrok, musíme sa aj pozerať na to, čo, čo pozitívne sme už dosiahli. My sme zhromažnili množstvo pozitívnych skúseností a tým podporíme e, príjmanie našich rozhodovaní. Aj všetci naši občania musia spolupracovať a chceme teda dosiahnuť jednoznačne ciele biodiverzity. Smernice, o ktorých ste diskutovali, e, sú prostriedkami na dosiahnutie, na dosiahnutie e, cieľov 2020. Myslím si, že ste spolupracovali, ale budete musieť mať ešte užšiu spoluprácu v prospech dosiahnutia týchto cieľov.